patriacie ku komunite Rohingyov, vrátane masových hrobov v Thajsku. A teraz by som odozdal slovo autorom dokumentu, návrhu uznesenia. Prvým bude pán Korral. Sí, grazie, presidente. Beh, il popolo, il popolo Rohingya... Ďakujem, pán predseda. Takže Rohingovia sú najprenasledovanejšou menšinou na svete. A okolité krajiny alebo susediace krajiny by boli najradšej, keby jednoducho zmizli z povrchu zeme. Budhisti v Mianmarsku a v Tajsku. tam sú svetkami podobných scén, ako my máme v stredozemnom mori. Sú to ľudia, ktorí teda mali namierené do Thajska a tam bohužiaľ musia trpieť e, zneužívanie a mučenie v džungli a nedaleko malajskej hranice. Sú to utečenci a musíme vyslať signál do eh, Barmy a do Tajska, aby zmenili svoju politiku a svoje stanovisko eh, voči tejto tragickej situácii. Ďakujem. Teraz pani poslankyňa Lohbíler. Na juhu Tajska je veľa schovaných táborov, v ktorých sú držaní a močení E, utečenci sú predávaní na otrocké práce a ich, alebo sú nutení, aby volali svojim rodinám, aby za ne zaplatili výkupné. Thajský policajný e, šéf e, hovorí o, taktiež o asi 30 masových hroboch, ktoré tam boli odhalené. Taktiež sú, tam, tam do, do, dochádza k, pasovaniu, k pašovaniu ľudských bytostí. Je ťažké utečencov dostať na pevninu. Je tam teda príliv utečencov, ktorí smerujú cez mero do Malazie. Sú to Rohingovia z Bangladeša a z Barmy. Bolo to asi e, v minulom roku asi 25 tisíc ľudí. Celé týždne a mesiace sa plavia po mori e, v zlých člnoch, majú dostatok potravín a vody Malajzia zabranila niektorým členom sa vylodiť, napriek tomu, že tí ľudia boli extrémne vyčerpaní. Je skutočne obdivhodné, že indonéskí rybári z vlastnej iniciatívy zachránili týchto utečencov a my žiadame indonésku, tajskú a malajskú vládu, aby na, nasledu, na nadchádzajúcej konferencii odsúhlasili politiku, ktorá by zachránila životy utečencov a aby, ich ponu, aby im ponúkli azyl. A apelujem na tajskú vládu, aby nadalej bojovala proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami, aby sa ukončilo utrpenie ľudí a pritom sa musia predovšetkým chrániť obete. Skutočne je zúfala táto situácia Rohingov v Mianmarsku a preto vyzývame Mianmarsko, aby si premyslelo svoju politiku voči Rohingom. Musia dostať štátne občianstvo a vláda musí aktívne postupovať proti diskriminácii a prenosledovaniu. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa. A teraz bude hovoriť pani Dita Charancová. Pán predseda, problém migrácie v Stredozemnom mori nemôže byť riešený izolovane. Kríza rohingských utečencov nám toto zase pripomína a je na čase, aby sme prijali komplexný prístup, ktorý by riešil globálne problém imigrácie muži, ženy a deti, ktorí utekajú pred eh, sektárským násilím v, bar, eh, v, mia, v Barme a chudobou v Bangladeši, sú ponechaní svojmu osudu na mori. Eh, chceme im pomôcť, mali by sme im mm, pomôcť, mala by, mala by im byť poskytnutá humanitárna pomoc. Dočasná ochrana však dlhodobo nevyrieši tento problém imigrácie. Ani na cestách, eh, na uliciach Malaky, ani na Stredozemnom mori. Musíme zabrániť pašerákom, ktorí využívajú utrpenie ľudí a ich zúfalstvo. Musíme riešiť problém imigrácie, aby sme ho vyriešili, tak jednotlivé krajiny musia sa chopiť svoje zodpovednosti za blahobyt svojich občanov. Barma musí zmeniť svoj prístup k menšinám a uznať Rohingov ako právoplatných zákonných občanov. Ďakujem. Ďakujem, pán Tanok. Pán predseda, za pár týždňov, po posledných pár týždňov sa veľa diskutovalo o našich vlastných utečencoch v Stredozemnom mori a o tom, ako utekajú pred prenasledovaním vo svojej krajine a pred hospodárskou katastrofou na Strednom východe a v Severnej Afrike. Ale prenasledovanie rohingských moslimov v Barme e, vyvoláva v podstate rovnakú situáciu v jeho východnej Ázii. Ale som veľmi rád, že za posledných pár dní sme v Indonézii aj v Malázii boli svedkami toho, že tie dve krajiny súhlasili s tým, že naberú 700 e, alebo 7 tisíc ľudí dočasne a taktiež iné krajiny ponúkli e, stály e, štatút utečenca týmto e, rohingským utečencov. Je treba odstrániť faktory, ktoré vyháňajú týchto ľudí zo svojich krajín. A prenasledovanie Rohingov v Barme, to je dlhodobá e, situácia, ktorá je dobre zdokumentovaná, treba proti nej bojovať. A som rád, že strana pani Aung San Suu Kyi v Barme vyzvala taktiež k ukončeniu tejto situácie. A my v EÚ by sme mali viac tlačiť na zmenu situácie. A Barma e, sa snaží skať pomoc Európy otvoriť svoj e, trh alebo rozšíriť svoj trh, takže to by sme mohli využiť. Ďakujem. Slovo má pani Veržia. Nech sa páči. Ďakujem. V Tajsku uh, sa minulý týždeň ukázal naozaj smutný osud týchto ľudí uh, v hrozných podmienkach, unáva, choroby, keď ich, famili- keď ich rodiny nedokážu zaplatiť výkupné na palubách lodi sú väčšinou e, Bangladežania, ale predovšetkým Rohingovia, ktorí utekajú e, z barmy a z prenasledovania. Všade ich od, e, zamietajú. Ne, ne, bezprecedentne veľký tok utečencov, ktorí pristávajú na pobrežiach Malajzie, Thajska a v iných krajinách. Tam, podobne ako tu, medzinárodné orgány odmietajú svoju zodpovednosť OSN vyčlenilo len 320 e, e, tisíc eur, e, veľmi smiešná suma. Treba reagovať intenzívne, aby prestalo prenasledovanie v ich vlastnej krajine, aby neboli obeťami a aby boli v dobrých podmienkach privítaní tam, kde hľadajú útočisko. Ďakujeme pekne, pani poslankyňa. Slovo má pán poslanec Leners. Ďakujem. Šokuje nás, e, šokujú nás objav, objavy masových e, hrobov v džungliach v Tajsku, zavraždení utečenci, alebo ktorí len e, zahynuli od únavy, chorôb. Tajská vláda by mala okamžite realizovať vieryhodné vyšetrovanie okolností okolo týchto masových hrobov. Takisto tu musí byť správne riešenie Eh, humanitárnej krízy na mori s tisíckami eh, utečencov, ktorí v hrozných podmienkach sú opustení. Záväzky eh, Indonézie, Malajzie postarať sa o týchto migrantov sú chválihodné, ale treba vyzvať všetkých aktérov v regióne, aby sa minimálne zúčastnili koncom mája na príslušnom samite. Treba tiež potierať príčiny tejto krízy, čiže diskrimináciu a útlak e, Rohingov e, v Mianmare. Vláda musí zmeniť svoju politiku a musí e, spraviť všetko nevyhnutné, pokiaľ ide o základné práva všetkých ľudí na teritóriu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán poslanec Jozef Weidenholzer minútu. Ďakujem. Kapitola e, Rohingov je veľmi tragickou kapitolou našej prítomnosti a OSN hovoria o najprenasledovanejšej e, etnickej skupine na svete. Zaslúžia si našu plnú pozornosť a naše úsilie. Ak sa tak nepodarí, tak bude veľmi ťažké e, pre tento región. Je to naozaj skúška demokratizačného procesu v Mianmare a podobne ako v Európe. Odrazom e, našej ľudskosti sú stredomorskí utečenci, tak títo utečenci na lodiach sú zase vizitkou tohto regiónu. E, humanitárne e, riešenie je dôležité a najdôležitejší príspevok asi môže urobiť samotný región tu musí e, dôjsť k riešeniu, k uznaniu e, Rohingov ako e, skupine obyvateľstva. My ako EÚ máme ale tiež možnosť v rámci našich programov pôsobiť a pre niektoré z krajín tohto regiónu sme najväčším obchodným partnerom ako napríklad Bangladeš a týmto spôsobom na ne môžeme predspostredne vplývať. Ďakujeme, pán poslanec. Teraz predstaviteľa politických skupín. Najprv v mene pán poslanec Čaba Sogor. Nech sa páči, minúta. Ďakujem. Podobne ako je tomu s migračnou krízou v Stredomori, tak môžeme povedať, že e, tento e, exodus e, z Myanmaru je, nie je novým fenoménom. V roku 2009 mnohí utečenci z Rohingovia boli zachránení po 29 dňoch na eh, moriach. Treba eh, naozaj riešiť príčiny chudoba, násilie a prenasledovania. To sú tie príčiny. Táto zraniteľná skupina je obeťou obchodovania s ľuďmi. Nedávne objavy eh, masových hrobov sú len dôkazom toho. Posledná paralela je E, strata vieryhodnosti nielen krajín e, ASEANu, ktoré e, môžu využívať programy zvýhodnených preferencií, ale takisto EÚ, ak ignoruje tieto porušenia medzinárodného práva. Vonkajšia služba by mala tlačiť na Myanmar, aby poskytli Rohingom skutočné občianstvo a aby e, sa vytvorili solidné e, programy e, spolupráce v boji proti prevádzačom a pašerákom a obchodníkom s, s, s ľuďmi. V mene socialistov a demokratov teraz pán Mark Tarabela minútu a pol. Ďakujem keďže Európa je teraz vo, vo, z očí v oči veľkej kríze. Mali by sme sa rovnako o, obrátiť k východnej Ázii, kde je obdobný prípad. Ako podpredseda delegácie pre spoluprácu s, kraj, s krajinami áno, sa nemôžem pozerať na túto kalváriu, ktorej, ktorú trpia a, Rohingovia. Žijú sa a, ča, z, predovšetkým v Barme vzhľadom na e, prenasledovanie a hrozné podmienky e, sú nutení utekať smerom k Malajzii a Thajsku. E, idú na more, pretože je tam prísľub budúcnosti a v nových krajinách azylu sa často nachádzajú potom v hrozných podmienkach, v táboroch, dokonca v horších podmienkach ako predtým. Je to súrna situácia treba, aby tieto migračné toky sa zastavili. Treba tlačiť na krajiny ASEANu. Rohingovia by mali byť uznaní ako eh, etnikum a mali by mať rovnaké práva ako ostatní obyvateľia Barmy. Treba vítať nedávne rozhodnutia eh, Indonézie a Malajzie v snahe eh, zastaviť odmietanie a navracanie lodí a príjem začali s príjmom tisíc, tisícok e, migrantov a to je vzor pre ďalšie krajiny, pretože je to príklad solidarity v tejto časti sveta. Ďakujeme. A teraz v mene skupiny EKR e, pán poslanec Bašír. Začnem poďakovaním kolegom zo všetkých politických skupín za ich pomoc pri, e, pri pomoci E, alebo zvýrazňovaní pozornosti pre tú tragický osud Rohingov. Je našou e, povinnosťou odsudzovať vlády, ktoré sú priamo či nepriamo zodpovedné za terajšiu situáciu. Nedávne e, správy sú len dôkazom zlej situácie v Barme a zle, zlého, zlého správania v ľudskoprávnej oblasti pevné kroky treba podniknúť až do vtedy, kým Myanmar nepríjme konečne legislatívu, ktorá e, v krajine umožní e, menšinám, aby prešli do 21. storočia zo stredovekých podmienok, ktorých sú. Je tu e, určite spoločný menovateľ v tom, že máme morálnu zodpovednosť, pokiaľ ide o záchranu ľudských životov Susedia Myanmaru by nemali e, len sa vyhýbať svojim záväzkom a povinnostiam, e, pokiaľ ide o medzinárodné právo a zachraňovať e, utečencov Rohingov. Ďakujem. V mene skupiny ALDE má teraz slovo pán poslanec Depré. Ďakujem. Tí, ktorí ste videli reportáže o, o Rohingov. Vidíte e, stínanie hlav, e, popravy a podobné e, zverstva. Títo ľudia si zaslúžia ochranu, ale sú prenasledovaní. Tí, ktorí ste to videli, a ktorí to viete, viete tiež, že prvým zodpovedným za túto kalváriu je Barma. Treba pripomenúť Barme jej povinnosti, treba žiadať od vlády, aby, podpor, aby sa držali deklarácií práv e, týkajúcich sa etnických menšín. Treba žiadať od barmskej vlády, aby zastavili blokovanie prístupu medzinárodných humanitárnych organizácií e, pri vstupe Rohingov na ich teritorium. A pán komisár, ak by ste ma počúvali, otázka. Pán komisár? Môžem vám, pán komisár, položiť otázku? Vážený pán komisár, e, môžem vám položiť otázku, pokiaľ ide o Rohingov? V roku 2012 sme sa rozhodli reintegrovať Barmu do systému všeobecných preferencií a to im umožňuje vyvážať výrobky bez colných poplatkov e, ani kvót e, s výnimkou zbraní a munície. Ak Barma bude pokračovať systematicky poručovať ľudské práva, komisia má vôbec zámer spochybniť túto reintegráciu do e, týchto preferencií? Mrti boku. Ďakujem pekne. Mene skupiny zelených Dostal slovo pani poslankyňa Jean Lambert. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som navštívila niektoré tábory utečenské Rohingov v Bangladeši, kde ľudia a ich existencia trvá už niekoľko desaťročí, pretože z Mianmarska veľmi máme správy o etnických čistkách Rohingové, ktorí sú tam už 10 ročia, sú zneužívaní vládou, môžu hlasovať len v falošných, sfalšovaných voľbách. No a teraz, keď to nie je také pohodlné, e, tak e, ich e, voličské preukazy sú im odoberané. Rohingovia potrebujú povolenie štátu na sobáš, na deti, nie sú chránení pred sektárským násilím a sú obeťami štátneho násilia, vysťahovania a za, zabavovania majetku. Takže preto utekajú, kde opätovne sa stávajú len obeťami. Mnohí už povedali, že zdroj tohto problému treba hľadať v Mianmarsku. Dokonca ani neprijali naspäť 200 až 300 ľudí, e, ktorých uznali ako ich občanov z táborov v Bangladeži. Takže ja svoj hlas a hlas našej skupiny pridávam k tým, ktorí tvrdia, že treba vyvíjať tlak na vládu tak, aby prevzala svoju zodpovednosť a vydali občianstvo týmto ľuďom, ktorých už tak dlho perzekujú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostane poslanec Jiží Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja nadviažem na slova kolegov. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že treba veľmi tvrdo odsúdiť násilnosti proti Rohingom. Ale nemôže to byť len formálne odsúdenie. Ja sa pridávam k tým kolegom, ktorí tvrdia, že ak Ambar má ostatné krajiny nezmenia svoju politiku, tak by to malo mať vplyv na naše vzťahy, vzťahy Európskej únie a krajín Európskej únie voči týmto štátom. Malo, malo by to mať aj konkrétny do, politický dopad a hlavne na Barmo ktorá je pôvodcom všetkého zla. Je nepochopiteľné, že Rohingovia nemajú občianstvo. Kolegovia niektorí to už spomenuli. A že ľudia, ktorí sa narodili v Marme, ich eh, predkvetá storočia už žijú, nemajú často tejto krajiny. S takýmto štátom sa dá len ťažko obchodovať a má dobré vzťahy. A rovnako okolité krajiny Thajsko, Indonézia, Malajzia, ak nebudú rešpektovať princípy utečeneckého medzinárodného práva nevyšetria všetky zločiny, tak musí byť sankcionované. Nie je možné zostať len pri slovách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostane poslanieca Betiny. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Toto uznesenie sa zaoberá tragédiou Rohingov, ktorí utekajú z Janmarska barmy. Nikto ich nechce, sú perzekuovaní a zneužívaní úplne všade. Sú chudobní a vnímaní ako duchovia. Európa správne žiada, aby tieto krajiny prevzali svoju zodpovednosť na seba, ale Európa mala väčšiu autoritu ak by lode s udečencami neboli aj na Stredomorí. stredomori. Európske štáty ukazujú rovnakú ústretovosť voči utečencom. Madame, hej, ďakujem pekne. Teraz poslanec Kristian dám preda na jednu minútu. Ďakujem. Situácia v Thajsku, eh, pokiaľ ide o rohingských utečencov, je humanitárnou katastrofou. Tisíce utečencov eh, ešte tento týždeň sú zastihnutí hroznými podmienkami. Je tu paralela samozrejme s utečencami, ktorú vidíme v Stredomorí a či už je to Ázia alebo Stredomorie, jediné riešenie je riešenie regionálne. Treba teda podporovať všetky krajiny v regióne v rámci budúco týždňovej bankovskej konferencie, aby našli integrovanú solidaritu. Myslím si, sa nemožno ukrývať pred týmto problémom, ako bohužiaľ robí malé e, Barma. Po humanitárna e, pomoc je dôležitá e, a pre Thajsko, ale dl- e, dlhotrvácne riešenie je e, bojovať proti príčinám, perzekúciám Rohingov v Barme. Máme ran, presunulo sa rozpráva o ľudských právach na ranné hodiny, aby sme mali viac členov ja apelujem, aby naozaj bolo, sa navrátila táto diskusia do popoludnia. Ďakujem pekne. A teraz eh, túto vašu požiadavku dáme. Postupme na predsedníctvo parlamentu. Teraz prichádzame k spontánnej časti našej rozpravy. Slovo dostáva pani poslankyňa Mariana Petir. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Je to ako 140 tisíc rohingov na úteku išiel z Mianmarska do Bangladeža na veľmi chabých lodičkách. No a ostatné týždne nás presvedčili o tom, že utečenci tam prišli o život a prichádzajú o život. A preto vítam rozhodnutia indonéskej a malajzijskej vlády, aby im poskytli útočisko. Ale treba tiež riešiť príčiny. To znamená, že Mianmarsko musí zmeniť svoju politiku, pretože tie vedú k tomu, že sú porušené ľudské práva. Thajsko musí zastaviť obchodovanie s ľuďmi a zabrániť vznikaniu nových eh, hromadných hrobov. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán poslanec Zulika. Nech sa páči, ďakujem pekne, predseda. Dámy a páni, Všetci vieme, že Rohingovia sú jedni z najprenasledovanejších, jednou z najprenasledovanejších menšín vo svete. Pašeráci ľudí ich prevádzajú cez Thajsko a žijú v podmienkach táborov v džungli, kde sú mučení, vyhľadovaní. Treba vyzvať krajiny, aby tieto veci ukončili. A toto extrémne porušovanie ľudských práv skončilo. Ja vyzývam Janmarsko, aby poskytlo plné občanstvo e, svojej rohingskej menšine a treba im poskytnúť rovnaký prístup ku službám. A okrem toho je pre mňa nepriateľné, že utečenci sú vracení späť na more. Toto je porušovanie medzinárodného práva, ľudských práv a treba zvažovať v ďalších diskusiách tento fakt s týmito krajinami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostáva teraz pán Marias. Ďakujem veľmi pekne. Objav hromadných hrobov Rohingov, utečencov, spôsobil otrasa verejnej mienky. Je to záležitosť, ktorá všetky krajiny v regióne, pretože sú tam v podstate väzenské tábory, kde podmienky sú neúnosné. Hovoríme o moslimoch, ktorí sú perzekovovaní buddhistickým režimom, buddhistami v Mianmarsku. Ľudia prichádzajú o život hm, z náboženských dôvodov. Podobné prípady vidíme aj inde a chudoba nie je spôsobená náboženstvom, ale persekúciou skupín obyvateľstva. My musíme prerušiť rokovania s Thajskom, musíme trvať na tom, aby e, prijali opatrenia proti pašovaniu ľudí, tak aby sme v juhovýchodnej Ázii nezačali novú e, Lampedúzu. Poslanec Ivan Jakovčič, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán komisár. Európa musí mať aj naďalej jasnú politiku o vzťahu Gázii. A hlavne v tomto prípade, pretože hovoríme o stovkách tisícov ľudí, ktorí sú v rôznej situácii. Hovoríme o hromadných hroboch, hovoríme o tých najhorších zločinoch, ktoré si vôbec dokážeme predstaviť. A okrem toho ide o to, že celá národ má videliminovaný. Európa má mechanizmy a nástroje, aj Indonézia a Malajzia oznámili dobré zámery. To je dobré, pretože situácia je nepriateľná. No bohužiaľ v príslušných krajinách sú tieto podmienky a preto treba jasne povedať, že máte partnerov, máte spojencov, spravte to, čo od vás očakávame a my od vás očakávame, že budete si vážiť ľudskú dôstojnosť. Ďakujem pekne. Teraz pán poslanec Kastaldo, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Nuž, zdá sa to byť neuveriteľné, že Rohingovia sú vnímaní ako tí, ktorí v podstate nikde nie sú chcení a sú jednou z najsprávnasledovanejších menšín na svete. A od doby zavedenia zákona v roku 1982 nemajú občianstvo a nemôžu cestovať bez povolenia, nemôžu vlastniť pôdu a nemôžu mať viac než dve deti. Myslím si, že to je jasné porušovanie ľudských, základných ľudských práv. To by sa nemalo diať nikde na svete. A teraz títo ľudia musia utekať do susediacich krajín a tam sú využívaní ako pracovníci a ich deti musia pracovať a existujú tam za hrozných okolností. Sú tu samozrejme aj paralely až s koncentračnými tábormi. Tá, ten signál, ktorý vyšlame do barmy, musí byť jasný. Jediný dôvod, prečo nemajú občanstvo, je rasová nenávisť, vykorisťovanie, je to pohrdanie ľudskými právami. Pokiaľ nebudeme hovoriť jasne a presne, tak e, títo ľudia v podstate nikdy nenajdú riešenie pre svoju situáciu. Ďakujem. Pán komisár Stelianides za Európsku komisiu. Pán predseda, milí kolegovia, nepochybne toto nešťastie rohingských utečencov je veľmi bolestné pre nás, pre všetkých. Európska únia s veľkým znepokojením sleduje tú rozvíjajúcu sa humanitárnu krízu Vidíme tam tisíce eh, Rohingov a Bangladešanov, tisíce obetí pašovania ľudských bytostí, ktorí sú eh, tam v člnoch na mori. Toto sa vyžaduje eh, urgentnú reakciu všetkých teda krajín, ktorých sa to týka a ktoré sú viazané medzinárodnými štandardami súvislosti s ľudskými právami. Prioritou musí byť zachrániť ľudské životy a neohrozovať žiadne nové životy. A preto vítam výsledok stretnutia ministrov zahraničia e, Malézie, Tajska a Indonézie, keď uznali, že táto kríza má vážny humanitárny rozmer a zaviazali sa že poskytnú aspoň dočasné prístrešie tým ľuďom, ktorí tam ešte stále sa nachádzajú na mori. Taktiež chápeme, že ďalšia regionálna konferencia by teda sa mala 29. maja usporiadať v Tajsku, kde sa tiež zaoberá touto krízou a toto si vyžaduje regionálny prístup a boj proti cezhraničnému zločinu pašovaniu ľudských bytostí je treba riešiť hlavné príčiny problému. EU a, AS, a EU vyzýva ASEAN, aby hral hlavnú úlohu pri riešení situácie. Samozrejme, jedno z hlavných príčin je štatút rohingskej menšiny v Mianmarsku a nedostatočná, nedostatočný e, rozvoj toho regiónu, z ktorého pochádzajú Rohingovia. Toto je treba urgentne riešiť, musí to riešiť mianmarská vláda. A len vylepšenie celkovej situácie ľudských práv vrátane štatútu Rohingov môžu ukončiť exodus tejto menšiny, ktorý sa už odohráva mno, po mnoho rokov a teraz nás tam došlo k dramatickému nárastu. Európska únia bola príkopníkom e, víziev e, pre, o dlhodobé riešenie. A diskutovali sme o tom e, do veľkej miery s Mianmarskom, vrátane teda diskusí na vysokej úrovni o ľudských právach. Naďalej odsúhlasujeme uznesenia v súvislosti s ľudskými právami v Mianmarsku, taktiež na e, zhromaždení OSN Taktiež EÚ e, je hlavným poskytovateľom humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce, z ktorého má v Mianmarsku e, tento konkrétny štát prínos. Taktiež podporujeme Bangladeš a vyzývame krajiny v tomto regióne, aby spoločne riešili problémy obchodovania s ľudskými bytostiami. Taktiež sme znepokojení nálezom masových hrobov na juhu Thajska a obetí, ktoré boli za výkupné držané v táboroch, pretože e, ľudské bytosti by nemali byť vnímané a ich cena by nemala byť znižovaná na komodity. Európska únia konzistentne apelovala na Thajska, aby bojovalo proti obchodovaniu s ľudskými eh, bytostiami. A samozrejme EÚ je pripravená spolupracovať s príslušnými krajinami na, tomto, na riešení tohto problému. Ďakujem vám za túto diskusiu a za vaše veľmi silné uznesenie Všetky vaše vyjadrenia som si zapísal. Budem o tom diskutovať s podpredsedničkou Federikou Mogherini, aby sme zefektívnili naše ďalšie kroky, pretože je potrebné byť aktívnejší takejto bolestnej situácii rohingských utečencov. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Dostal som e, sedem návrhov uznesení. Otváram diskusiu. Návrh skupiny EFDD, Zelených, ALDE, EKR, GUE a EPP a taktiež e, sociálne demokracie. Uzatváram teda diskusiu a hlasovať sa bude po nadchádzajúcej diskusii o 12. hodine. Vítam Państwa ponownie. Takže opäť vás poprosím, aby sme sa posunuli ďalšiemu bodu na programe.